President! Ich darf bitten, Platz zu nehmen. Chcel by som vás požiadať, aby ste láskavo zaujali miesta. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren. Poprosím vás, dámy a páni, aby ste sa usadili. Pokračujeme v rokovaní. A teraz nasleduje voľba podpredsedov Európskeho parlamentu podľa programu rokovania. Mám e, nasledovné kandidatúry, ktoré teraz prečítam v abecednom poradí. Dostal som kandidatúry Alexandra Alvara, Roberty Angelili, Izabely Durand, Otmara Karasa, Miguela Achela Martineza Martineza, Edvarda Macmillana Scotta, Georgiosa Papastamkosa, Gianniho Pitelu, Ani Podimati, Jaceka Protašieviča, Lásla Šuriana, Indrek Tarant, Alecha Vidala Kvadrasa, Oldřicha Vlasáka, a Rainera Wielanda. Kandidátky a kandidáti mi oznámili, že boli navrhnutí so svojím vlastným súhlasom. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, aby ste sa teraz usadili, pretože chcem vysvetliť, ako bude prebiehať táto voľba. Keď niekoho ruším, tak e, poprosím týchto kolegov a kolegyne opustiť túto sálu. Pán kolega Daul. Pán kolega Daul. Poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesto. Pán Daul, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesto. To by bolo naozaj od vás veľmi milé. E, ste predsa veľkým vzorom, pretože ste predseda veľkej politickej skupiny.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 Vážené dámy, vážení páni, pristúpime k hlasovaniu. Pomocníci sú tí istí ako pri voľbe predsedu. Poprosím tých kolegov a kolegyne, ktoré, ktorí pomáhajú pri organizovaní voľby, aby zaujali svoje miesta. A títo kolegovia budú hlasovať po konci hlasovania, keď všetci ostatní odhlasujú. Chcem sa spýtať, či sú, to, e, či sú tu kolegyne Borzelino, kolega Sogor, pán Papanajotos, e, pán Pok, pán Bago a pán Kalinovský, pán Kalfin a pán Perejo Rodríguez. Poprosím týchto kolegov a kolegyne, aby zaujali svoje miesta. Chcem sa spýtať, či niekto z týchto menovaných je neprítomný. Samozrejme, je to smiešná otázka, ale ešte raz sa spýtam, či niekto vie o nejakom kolegovi, ktorý má pomáhať pri voľbe a je neprítomný. Ich weiß nicht, das ist ja... Nie je to žiadne tajné hlasovanie, takže borzelino, Sokor, Panajotov, Pok, Bago, Kalinovský, Kalfin, Pérez, Perejo Rodríguez, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta pri volebných urnách, inak nemôžeme začať. they are Rita Borsellino, ist die hier? Je tu Rita Borsellino? Je tu táto kolegyňa? Ja? Ja. Wer? OK. V poriadku. Wen verfehlt uns noch? Go. Okay, ja? Okay, der near the... Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Dobre, takže spýtam sa ešte eh, raz, eh, či tu máme všetkých kolegov, ktorí budú pomáhať pri voľbe. Zdá sa, že áno. Počet kandidátov a kandidátiek presahuje počet postov, ktoré sa majú prerozdeliť a preto podľa článku 15 odseku 1 rokovacieho poriadku musíme hlasovať tajným hlasovaním, takže s pomocou hlasovacích lístkov. Článok 15 odsek 1 rokovacieho poriadku znie následovne. Po zvolení predsedu sa volia podpredsedovia na jednom jedinom hlasovacom lístku. V prvom kole sa môže zvoliť až 14 kandidátov, ak dostane, a dostanú absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov. Zvolení sú potom v poradí v akom dostali najvyšší počet hlasov. Teda ten, čo dostane najväčší počet hlasov, bude zvolený za podpredsedu, ďalší za druhého podpredsedu a tak ďalej. Ak nebudú zvolení všetci podpredsedovia v prvom kole voľby, a zvolený je ten, kto v prvom kole dostane viac ako polovicu platných odovzdaných hlasov. Ak sa to nepodarí, ak e, nebudú všetci 14 zvolení v prvom kole voľby, tak sa potom za rovnakých podmienok koná druhé kolo voľby. Pri ktorom je zasa potrebná väčšina platných odovzdaných, nadpolovičná väčšina platných odovzdaných hlasov na to, aby bola osoba zvolená. A ak sa to nepodarí, potom je nutné usporiadať tretie kolo, kde už stačí relatívna väčšina hlasov, čiže a potom sa bude postupovať v poradí podľa vyššieho veku kandidáta. Máte teda 14 môžete e, zaškrtnúť, začiarknúť 14 kandidátov. Takže prosím, použite ten štvorček, ktorý je na to určený na lístku, inak bude hlas neplatný. Môžete zaškrtnúť až 14 kandidátov, ale stačí zaškrtnúť jedného ale maximálne číslo je 14. Keby ste e, sa náhodou pomýlili alebo zmenili e, názor počas e, samotného rozhodovania, tak zahoďte prosím svoj neplatný hlasovací lístok a choďte si vypýtať v volebnej urne nový hlasovací lístok. Môžete teda svoj omyl ešte opraviť. No a potom zložte prosím hlasovací zoznam a vložte ho do obálky a môžete ho hodiť do urny. Máte nejakú otázku okrem kolegu pána Kohn Bendita? Žiadne otázky, takže otváram hlasovanie. Poprosím kolegov, kolegyne, aby rozdali volebné lístky. Prosím, vyplňte ich a odoberte sa potom k hlasovacím urnám. Chcem sa spýtať, či všetci poslanky a poslankyne odovzdali svoj hlas. Vážené dámy, vážení páni, pýtam sa ešte raz, či chce niekto hlasovať. Ešte. Kolegyne, kolegovia, opakujem po tretí a posledný krát svoju otázku. Chcem sa spýtať, či všetci poslanci odovzdali svoje hlasy. Nie? haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Hlasovali všetci. Chcem sa spýtať, či hlasovali aj kolegovia, ktorí pomáhali pri zbieraní hlasov pri urnách. Vidím, že áno. Tým končím hlasovanie a poprosím kolegov, ktorí pomáhali pri urnách, aby začali počítať eh, hlasy v sále R01 101. A teraz odročujem eh, stretnutie, zasadnutie a potom, keď eh, sa ozve zvukový signál, tak budeme pokračovať a bude to oznámené aj na monitoroch, keď, sa začne, keď, keď budeme pokračovať v rokovaní.